Celkový proces e, bude veľmi dynamický, e, veľmi rýchly. To znamená, že e, bude snaha, aby bol schválený čo najskôr. Ďakujem pekne. Teraz by som chcel uzavrieť diskusiu pod týmto bodom. Ak dovolíte, prešiel by som na ďalší bod programy, programu. Ide o situáciu v Tibete. Je to vyhlásenie Rady a komisie. Prihlásil sa niekto? Order, please. We hear you. Much, Ďakujem, pán predsedajúci španielské predsedníctvo EÚ eh, e opúšťa sálu, musím vyjadriť moje hlboké eh, eh, sklamanie, že ani španielské predsedníctvo, ani vysoká predstaviteľka EÚ sa nezúčastňuje tejto diskusie a kresla budú prázdne. Je to skutočne nevažujúce voči Európskemu parlamentu, ktorý, ktorý je jedinou inštitúciou, ktorá je volenou občanmi EÚ. Je to veľmi veľmi smutné, e, obzvlášť za okolnosti e, platnej Lisabonskej zmluvy. E, prosím vás o to, pán predseda, aby ste informovali tých, ktorí nie sú prítomní, o tom, že všetko, čo sa preberalo na plenárnom zasadnutí, sú otázky, o ktorých rozhoduje Európsky parlament a nie tí, ktorí sú dnes neprítomní. Ďakujem pekne. Bol som informovaný v tom zmysle, že španielské predsedníctvo pred mesiacom avizovalo, že nemôže zostrvať dlhšie e, než do 18.50. Ale aj tak berieme na vedomie vaše vystúpenie. A teraz poprosíme pána predsedu, aby sa vyjadril k bodu Situácia v Tibete. Máte slovo. Thank you very much for the patience. Ďakujem pekne za vašu trpezlivosť, pán predsedajúci. Ešte stále som sa venoval občianskej iniciatíve, ale teraz už prechádzam k Tibetu. Rád by som poďakoval Európskemu parlamentu za to, že načrtol tento bod na dnešný program v rozprave, pretože podľa mňa stojí za to diskutovať o tom a mali by sme začať tým, že popíšeme to, že naše vzťahy s Čínou, ktoré považujeme za zásadné a strategické, zaznamenali obrovský pokrok za posledné roky. A preto, keďže máme s Čínou takéto strategické silné partnerstvo, to nám umožňuje riešiť aj otázky, ktoré sa týkajú tých najcitlivejších tém. Snažili sme sa vytvoriť rámec eh, stretnutí na najvyššej úrovni, na ktorých riešime svetové výzvy, a nezanedbávame ani otázky, e, kde máme odlišné názory s našimi čínskymi partnermi a téma Tibet je jednou z takýchto tém. Je zjavné, že sú tu obrovské rozdiely v názoroch s našimi partnermi v, Čínmi, v Číne. E, máme obrovské obavy o situáciu ľudských práv v Tibete, e, tiež v súvislosti s tým, že Tibet sa uzatvára pred médiami, medzinárodnými mimovládkami a občianskými organizáciami a tiež, že je tam nedostatok v progrese rokovaní medzi Dalajlámom a čínskymi orgánmi. Stanovisko Európskej únie e, je jednoznačné. Teda rád by som zdôraznil, že Európska únia uznáva územnú celistvosť Číny vrátane Tibetu uznávame politiku jednej Číny, ale vždy sme podporovali mierové zmierovanie formou dialógu medzi čínskymi orgánmi a zástupcami Dalajlámu. Tento dialóg musí prebiehať konštruktívne a na rozsiahlej úrovni. Musí sa venovať zásadným otázkom ako napríklad zachovanie tibetskej kultúry, náboženstva, tradícií a potreby dosiahnuť systém významnej autonómie pre Tibet v rámci ústavy Číny. Tento dialog by sa mal tiež venovať účasti všetkých Tibetanov na procese rozhodovania, pretože Európska únia vníma Tibet ako otázku v oblasti ľudských práv. Neustále sa snažíme vysielať toto posolstvo našim čínskym partnerom a veľmi pozorne počúvame ich názory v tejto veci a usilujeme sa pochopiť ich stanovisko v duchu vzájomnej úcty, ale ľudské práva platia pre všetkých a situácia v Tibete je znepokojujúca pre celé medzinárodné spoločenstvo a musíme e, neustále upozorňovať na tento problém našich čínskych partnerov. Tibetská strana nedávno predložila memorandum o skutočnej autonómii pre budúcnosť Tibetu. Chceme oceniť, že tibetská strana znovu zopakovala svoj zámer nesnažiť sa o oddelenie alebo o nezávislosť. Okrem toho sú radi, že Dalaj Lama sa naďalej snaží postupovať mierovo a využíva iba dialog ako jediný spôsob eh, rokovania. Európska únia chce oceniť, že obe stránky naďalej rokujú, aj keď eh, spolutovaním musíme skonštatovať, že výsledky nie sú a nie je tam veľmi žiadny zásadný pokrok v týchto rokovaniach. Boli by sme radi, keby naďalej ten dialog prebiehal a to otvorenie so snahou dosiahnuť praktické riešenie tohto problému. Môžem vás ubezpečiť, že Európska únia bude podporovať takýto proces. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán podpredseda Ševčovič. A v mene politických skupín teraz dostanú slovo jednotliví poslanci. Najskôr pani Andrikiene na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Deviate kolo rokovaní o Tibete neprinieslo žiadne konkrétne výsledky a nevylepšilo situáciu tibetských občanov priamo v teréne. E, je nám ľúto, že Európska únia nepredniesla žiadne oficiálne stanovisko pred ukončením rokovaní. Dúfam, že Európska únia predniesie stanovisko o vyhodnotení výsledkov týchto rokovaní. Európsky parlament e, by rád vedel, akým spôsobom Rada EÚ by mohla prispieť k vytvoreniu vzájomnej obojstranne priateľného riešenia k tomuto problému v Tibete a e, k dosiahnutiu skutočnej autonómie pre Tibet. Druhá vec, ktorú chcem povedať, chcela by som pripomenúť, že Európsky parlament trvá na význame toho, aby Európska únia podporovala rozvoj a občianske organizácie v Tibete ale aby podporovala aj tibetských utečencov v exíle v Indii, Nepále a Butáne e, v ekonomickej a sociálnej oblasti, ako napríklad zdravotníctvo, výživa, ďalej prístup k pracovným miestam, rodové otázky, životné prostredie a revitalizácia osídlení. Tibetský plán revitalizácie utečeneckých osídlení, ktoré bolo prednesené v Ramsale, zohľadňuje, pardon, zamieta potreby tibetských e, utečencov a nezohľadňuje ani výzvy Európskej komisie. Prezident Obama sa nedávno stretol s Dalajlámom vo Bielom dome. Tešíme sa na to, že pani Eštenová pozve Dalajlámu do Bruselu. Vytvorilo by to príležitosť e, začať koordinovať národné stanoviská a zadefinovať spoločný postoj Európskej únie a spoločnú politiku v tejto veci vymenovanie špeciálneho koordinátora Európskej únie pre Tibet, ktorý sa spomína v rozpočte EÚ. To by bolo veľmi užitočný nástroj na zadefinovanie spoločného stanoviska Európskej únie v otázke Tibetu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz na 1,5 minúty a pani Maria Muniz jorkiza Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Teraz uplynuli dva roky od zatknutia povstalcov v Tibete. Dúfam, že už nedôjde k ďalším zatknutiam a k úmrtiam, tak ako pred dvoma rokmi. Neviem, či táto rozpráva je vhodne načasovaná, pretože e, už sme mnohokrát hovorili o Číne za posledné mesiace a Čína je dôležitým hráčom v tomto smere a vzťahy EU-Čína naďalej pretrvávajú bez ohľadu na problém v Tibete. Zdá sa, že Európsky parlament hovorí iba o Tibete a o ľudských právach. Teda v tejto rozprave stanovisko socialistov je veľmi jasné. Máme rovnaké stanovisko ako Európska únia, chceme obhajovať ľudské práva a chceme tiež obhajovať dialog a stretnutia, mierové stretnutia a dohody. Sme za rokovania medzi tibetskými zástupcami a zástupcami čínskej vlády mali by dosiahnuť vzájomnú dohodu, ktorá bude zohľadňovať e, kultúrne práva menšín a to by malo prebehnúť v rámci územnej celistvosti Tibetu. Je škoda, že podpredseda komisie a vysoká predstaviteľka um, tu nie je, pretože tá predseda týmto stretnutiam a mala by tu byť teraz prítomná. Keď sa o tomto roku je, nie je tu ani španielské predsedníctvo, to je tiež polutovanie hodné, ale keby sme povedali, že je to škoda, alebo keby sme ich obvinili, to by nebolo spravodlivé, pretože španielské predsedníctvo veľmi usilovne pracuje na tejto téme. Pán López Garida sa musí zúčastňovať mnohých schôdzí. Máme vysokú predstaviteľku, vymenovali sme ju a mala by tu dnes byť. Ďakujem pekne. Teraz na 1,5 minúty pán Rinaldi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, eh, vážne kolegyne, kolegovia. Je jasné, že Čína nie je ochotná viesť dialog o Tibete. Jej stanovisko eh, sa týka predovšetkým obchodu, olympijských hier a zmien, ku ktorým došlo za posledné roky. Toto všetko dokazuje, že jej politika voči Tibetu sa nezmení. Zdá sa, že je to boje Davida Goliáša. Je veľmi znepokojúce, ako sa vyvíja táto situácia. Vidíme, že často dochádza k vojenským zásahom, napríklad ako pred dvoma rokmi. Teda všetko to je veľmi znepokojujúce. Tibetská kultúra a duchovnosť je súčasťou svetového dedictva a stráca sa to postupne, pretože postoj komunistov k otázkam duchovna je, že ho úplne potierajú. Kultúrna genocída, ktorá prebieha v Tibete, e, si zaslúži naše odsúdenie. Chceme vyzvať e, zastupcov Číny, aby prijali kultúru, či, kultúru Tibetu, tak ako akceptovali Hongkong, e, jednu krajinu, dva systémy. Prečo nie tri systémy? Čína má predsa dosť široké ramena, aby to všetko uniesla. Teda chcem vyzvať baronku Aštenovú radu, aby sa v tomto smere snažili. Je potrebné eh, vymenovať koordinátora pre otázky Tibetu. Nezabúdajme, hovorili sme o občianskej iniciatíve občania v Európe. Im veľmi záleží na Tibete. Chcú podporovať boj za slobodu. A to je predsa gro, na ktorom je postavená Európa, európska identita. Keď hovoríme o embargu na čínske zbranie, podľa mňa aj to by bolo relevantné. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Rinaldi. A teraz eh, pani Hautala. Ďakujem pekne, vážny pán predsedajúci. Eh, ja by som chcela eh, veľmi výrazne odsúdiť to, že španielské predsedníctvo vyšlo z tejto miestnosti a ani si nevypočuli to, čo povedala pani Andrikiene. Ona žiadala o to, aby rada bola zastupná pri tejto rozprave vy, pán predsedajúci, ste urobili chybu. Uviedli ste, že španielské predsedníctvo od, oznámilo, že môže byť v miestnosti iba do 18.50. To nie je pravda, pretože oni pôvodne uviedli, že musia odísť o 17. hodine, ale mohli predsa ostať až doteraz, keď sa hovorilo o občanskej iniciatíve. To sa nesmie už opakovať. Pani vysoká predstaviteľka, ktorá zastupuje aj komisie a radu a chce propagovať dôležité vzťahy s Čínou a je potrebné, aby sme sa snažili a usilovali rokovať aj o ťažkých témach, ako napríklad o Tibete. Ja sa domnievam, že práve teraz je najvhodnejší čas obnoviť e, podporu Európskej únie voči Tibetu. Musíme si uvedomiť, že 9. E, 9. kolo rokovania o tábore e, neprinieslo žiadne výsledky a som rovnakého názoru ako pán Rinaldi. Zdá sa, že Čína nechce žiadne výsledky týchto rokovaní. Čína chce naďalej rokovať a chce naďalej potláčať e, kultúru a náboženské práva Tibetu. My nechceme sa prizerať e, takejto činnosti. Pred mesiacom som sa stretla s Dalajlámom, hovorila som s ním e, až hodinu, krátko predtým, ako by cestoval do Spojených štátov, aby sa stretol s Obamom. A nadobudla som dojem, že musím v parlamente vystúpiť s tým, aby sme hovorili o situácii v Tibete Pán Dalaj Lama je veľmi pokojný človek a je nesprávne, aby Čína naďalej e, tvrdila, že je násilný separatista. To je neprijateľné. Nepriateľné, aby dochádzalo k takým násilným činom ako pred dvoma rokmi v Tibete. Dalaj Lama uviedol, že e, zastupcovia Číny sú vítaní v jeho Briehol v tábore, aby s nimi rokoval. Ja vás môžem uistiť, že Dalaj Lama nie je ani zďaleka násilným človekom. Napriek tomu všetkému kroky v Číne sa nemenia. Ja navrhujem, aby sme veľmi rázne odsúdili takéto konanie Číny, pretože ak Európska únia nebude ochotná a schopná obhajovať Tibet, tak nikto iný sa toho ne, neujme. Môžeme si zobrať príklad z Obamu, ktorý sa nebál obhajovať Dalaj Lámu podľa mňa by bolo vhodné, keby aj vysoká predstaviteľka Európskej únie urobila to isté a Európsky parlament sa musí venovať tejto otázke naďalej veľmi aktívne. Okrem toho sa tu spomenulo, že je potrebné e, vymenovať e, mimoriadného zástupcu pre Tibet. Prečo nemôžeme mať e, zástupcu aj pre Tibet? Máme už toľko veľa rôznych zástupcov. Je to predsa zakomponované aj v rozpočte na tento rok E, som však ešte raz veľmi rozhorčená z toho, že zastupcovia rady, ktorí sú obyčajní zbabelci, odišli z tejto miestnosti bez toho, aby sa vôbec vyjadrili k tomu, čo tu odznelo. Ďakujem. Ďakujem pani Hatele. Na jednu minútu má slovo Charles Stanok ľudia v Tibete a ich pozorhodná buddhistická kultúra eh, je eh, na najvyššie dôležitá pre všetky, ktorí veria v mm, ľudské práva. Odkedy pred 61, 61 eh, rokmi komunistické mm, sily Číny ich okupujú, Tibet trpí mm, potlačením ľudských práv. Medzi tým Dalaj Lama z indického exilu pokračuje v mierovej kampani, aby zdôraznila situácia, ktorú trpia ich ľudia. Tiež e, nedávno boli nepokoje v Tibete, ktorým e, vyjadrili svoje vlastné e, vlastný odpor proti čínskej nadvláde. Tibet musí byť pod autonómiou a vieme, že to je možné v Číne, v Hongkongu aj v Makau, tak prečo nie v Tibete? Peking to označuje za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí, e, no pokojnejší a miernejší prístup e, k e, Tibetu zo strany Číny môže prispieť k bezpečnosti Číny. No, chcem tiež pridať môj hlas k tým, ktorí dnes ľutujú, že tu nikto nie je z rady a z ratujúceho španielského predsedníctva alebo z úradu e, vysokej zástupkyne. Ďakujem pekne. Na jednu minútu má slovo pán Rossi. Ďakujem, vážení kolegovia. Ja e, mám veľké obavy z toho, čo som sa vypočul od pána komisára. My uznávame územnú integritu Číny. To znamená, že komisia uznáva práva okupácie Tibetu. A to je veľmi vážne. A e, tibetský ľud je neustále v ohrození a my sme vlastne prijali k tomu uzneseniu v roku 2008 a teraz stále o tom hovoríme, že Tibetu ide o autonómiu v rámci Číny. A to je riešenie, ktoré má zachovať tibetskú kultúru a ktoré má byť nenásilné. Tibetský ľud očakáva reakciu od čínskej vlády, napríklad, že sa bude vyjednávať so zástupcami Dalaj Lámu a že sa bude akceptovať aj tá výzva na ľudské práva a že sa aj tam umožnia rôzne misie, ktoré budú kontrolovať stav ľudských práv. A e, tu je preto treba vytvoriť e, Európsku sieť pre koordináciu a pomoc tibetskému ľudu, pretože bez toho, aby medzinárodné spoločenstvo zasiahlo, Tibet nebude spomenutý. Teraz má slovo pán Edward Macmillan Scott. Tibet je krásna krajina a jeho e, ľudia e, sú e, nábožní a citliví a utlačení, asi najviac utlačení od Číňanov v celom regióne. Myslím si, že rozpráva dnes večer ukázala nezvyčajný súhlas názorov v Európskom parlamente. Napríklad o tom, že menoval osobitného koordinátora pre Tibet a udalosti nás tlačia k tomu, aby sme prijali isté um, rozhodnutia v tejto snemovni. Ten týždeň Google odišiel z Číňa a máme problémy s ľudskými právami v Číne a <clears throat> zmiznutie kresťanského právnika obhajúceho ľudské práva. Toto všetko zvrazňuje, že musíme dávať pozornosť Číne a Tibetu. A rád by som poznamenal, že so svetovou výstavou v Šanghaji, ktorá sa otvorí v maji, všetci ľudia, ktorí podnikajú v Číne, by e, mali e, pamätať na e, to, čo na výzvu OSN pre podniky, No, nakoniec chcem povedať, že ako parlament, keď EÚ nemenuje osobitného koordinátoru Myslím si, že Európsky parlament by mal menovať spravodajcu pre Tibet. Teraz, e, vážené kolegyne a kolegovia, e, ideme k prihláseným e, rečníkom a prvé má slovo pán Kačmarek na dve minúty. Pani predsednička, dámy a páni, otázka Tibetu je žiaľ naďalej vážnym problémom. Nie je to až také ťažké ako pred dvoma rokmi, kedy sme pri e, výročí e, ľudového postania e, mali prenasledovania, vraždy a mučenia, ale nie je to také rozvoj. Napríklad niekoľko, niektoré dni sa zatkli školáci, ktorí chceli oslavať toto výročie. A čínske orgány si myslia, že Dalaj Lama je súkromná osoba to mi pripomína polských komunistov, ktorí pred 25 rokmi presne takto hovorili o Lechovi Valencovi. Myslím si a dúfam, že snahy e, Tibetu e, budú e, rovnako úspešné, ako to bolo u Poliakov. A dnes začína 21. zasadnutie tzv. tibetskej task force, to je čínsko-tibetský dialog pod dohľadom tibetskej exilovej vlády a verím, že aj Európska únia musí prispieť k tomuto dialogu, aby to bol skutočný rozhovor. Myslím, že e, často nemôžeme veľa vplyvniť, ale teraz môžeme veľa urobiť a preto je poľutovanie hodné, že tu rada nie, je, pretože naše výzvy e, smerujú k rade, pretože e, rada menuje takéto schôdzky a my sme, chcem zvorazniť, e, že e, vždy e, sme vo našich vždy sme v našich uzneseniach vyzývali k tomu, aby boli takíto osobitní vyslanci menovaní. A počul som, že Čína opäť kandiduje na mm, organizáciu olympijských hier, ale nie je možné však v Číne uznať pokrov v ľudských právach. Ďalej pán Tavaždina, 1,5 minúty. Pani predsednička, som presvedčený, že máme tu e, jednoduchý rozpor e, o situácii v Tibete. Na jednej strane je tu modernizácia a prirodzene tá kritika, ktorá tu oznela, je upravnená. Je pravda, že e, len autonómia môže priniesť trvalodržateľné riešenie a to rozšírená a širšia autonómia v Pekingu, keď som naštívil Peking, som spomenul, že to je jeden štát s dvoma spoločnosťami a analogicky to môže viesť k tomu, že to je jeden štát a dva náboženstva a môžeme to aj v tomto rámci budovať. Nestačí len vyjadrovať kritiku a musím byť otvorený. Európska únia, rovno Prody a pani Ferrero Walterová alebo Margot Wallströmová e, sú e, vážené osobnosti EU a oni by sa e, mali tomu venovať a Katrin Ashton tiež mala byť prítomná, aby si pozrela tamto situáciu. Hovoríme veľa o vzťahoch EU a Číny. Vedeli ste, kolegovia, že rada túto tému ešte nikdy nepreberala? nikdy nebola téma vzťahov medzi EU a Čínou na téme zasadnutia rady. Viete si to predstaviť? Že e, aby sme boli úspešní, nestačí kritika. Musíme e, byť prostredníctvom to kreatívny a konštruktívny. Ďalšia kolegyňa nie je prítomná, preto má slovo pán Čarnecký na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Ja veľmi ľutujem, že táto dôležitá potrebná debata sa vedie pri mm, tzv. veľkej neprítomnej alebo malej neprítomnej a to je pani baronka Aštonová. Tá by tu mala byť dnes a nielen sa zúčastňovať na tých divadelkách ako včera napríklad, kde boli poslanci zo šiestich výborov a tam hovorila o tej službe EAS. Ty bude predsa rovnako dôležitá výzva, môžeme to hodnotiť tak či onak, no pani komisárku, keď už hodnotíme akokoľvek, tak tu by mala byť prítomná. To všetko svedčí o tom, že Európska únia si umýva ruky od Tibetu. Tak je to pohodlnejšie a povedzme si úprimne, veľa štátov, aj tu členských štátov, dáva prednosť obchodovaniu s Čínou a považujem za nešikovné, považujú za nešikovné, aby sa v tomto kontexte zmenovala Čína a pani Aštenová asi tiež snaží umyť roky. Pani predsednička, e, stále e, naposledy počúvame o e, ťažkom porušovaní ľudských práv a o zatýkaní bez procesu a o mučení v Tibete. Pri príležitosti výročia, keď sa hovorilo o oslobodení Himalajského regiónu, to bolo prisilné. Hovorí sa a ukazuje sa o tom, že dejiny píšu vyťazí a e, že opäť je tu veľká vynalizovosť a, a podobne e, je to aj Irak a Afganistán, kde USA e, získalo pomoc a podporu od niektorých členských štátov. Napriek tomu sú snahy o lepšie životné podmienky potlačených menšín, ako sú Tibetania, Ujguri a Mongolii a treba pokračovať v týchto snahách, aby sa nezredukovali len na folklorizné eh, predstavenia pre zahraničných eh, politikov, eh, turistov. Čína investovala peniaze do rozvoja a tiež sa pri príležitosti olympijských hier vyslovila, že je pripravená. Ďalší rečník, pán Preda, na dve minúty. Ja. Pán Kačmarek, hovorili ste o protestoch roku 2008 prešlo presne dva roky a nemáme predstavu, že koľko osôb bolo zatknutých a preto možno tieto osoby boli opäť e, oslobodené a tieto by e, manifestovali e, pokojne a mali tibetské vlajky a rozdávali letáky. Presne po dvoch rokoch nevieme stále, koľko osôb bolo postihnutých a koľko um, osôb potrestala komunistická strana. Zasahovanie komunistickej strany, ktorá žiada zatknutie a, rýchly súd pre tieto osoby e, na spôsobe spôsobuje starosti. Um, motív, že sa jedná o ochranu národnej bezpečnosti, nemôže byť použitý e, pre ospravedlnenie potlačenia ľudských práv. Preto chcem e, sa opýtať, kedy bude spoločné stanovisko e voči dodržovaniu ľudských práv. Pretože keď už máme to stanovisko, vieme, čo sa deje a vieme, ako to bolo v minulosti. Komunistickí vodcovia sa snažia zastrašiť e, európske štáty jeden po druhom. A chcem zopakovať stanovisko, ktoré bolo vyjadrené v plene v januári, že dialog o ľudských právach je nástroj, ktorý sa ukázal byť e, nedo, neúčinný a nedostatočný a tento problém sa musí vyriešiť v rámci summitov. Katrin Ashton včera e, v rozhovore, ktorý sme s ňou viedli, uznala vo výbore pre zahraničné veci, že je potrebné, e, aby sme si prehodnotili naše stanovisko v otázke o obhajoby ľudských práv a ja s ňou súhlasím. Ďalším rečníkom je pán Migalsky. Pani e, predsedajúca, dámy a páni, ja eh, mám pochopenie preto, že eh, súkromné firmy eh, môžu ťažiť z toho, že nie sú dodržiavané ľudské práva. Možno je to výhodné aj pre mnohé štáty, ale určite nie pre EÚ, veď EÚ sa opiera o európske hodnoty. Ako reaguje EÚ na aktuálne udalosti? No, poprvé nemáme tu baronku Eštonovú, na to už poukázali viacerí. A keď sa otvorila téma Tibetu, zástupcovia rady tiež zmizli No a e, pán komisár, vy ste povedali, že e, apelujete na obe strany, aby vstúpili do dialogu. Snad vtipkujete. Skutočne chcete apelovať na e, zástupcov Tibetu, aby vstúpili do dialogu? To je absurdné. Väčšinania nechcú vstúpiť do dialogu. Pán Kelam. tibetská, tibetské kultúrne dedictvo je celosvetovým dedictvom. No a e, e, náboženstvo a e, kultúra prežili mnohé tisícročia a teraz sú vo vážnom in, Priemyselný vývoj E, znamená kult, genocídu kultúry. Zdá sa, že tí Tibetania sa stanú menšinou vo svojej domovine. Ako tomu zabrániť len tak, že sa zaručí skutočne autonómne postavenie Tibetu? Európska únia môže zohrať zásadnú úlohu pri konštruktívnom dialogu s, úctou voči obom stranám Veľmi si vážim e, e, to, čo ste povedali, pán komisár, že e, Tibet nám oprávnene leží na srdci. Otvorenie sa Tibetu zahraničným médiám, expertom na ľudské práva, to skutočne by bolo len na prospech čínskej vláde, nielen z, z hľadiska vnútroštátneho, ale predovšetkým z medzinárodného hľadiska. Čína sa dostane do oveľa lepšieho svetla len vtedy, E, keď e, e, vlastne sa zásadným spôsobom postaví k Tibetu. A mali by Čína povoliť Dalajlámovi vrátiť sa do svojej domoviny. EÚ by sa skutočne mala postaviť k právam, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy a konať v prípade Tibetu. Majú prirodzené právo na autonómiu a toto právo je im upierané. E, skutočne e, e, baronka Aštonová by sa mala stretnúť s Dalajlámom a EÚ by malo podporovať myšlienku osobitého zástupcu pre otázku Tibetu. Ďalším rečníkom je pán Šťastný, 1,5 minúty. Vážená pani predsedníčka, vážený pán komisár, 10. marca sme si pripomenuli 51. výročie povstania v Tibete, ale aj druhé výročie protestov obe násilne potlačené ozbrojenými zložkami číny. príčina je hlavne neochota číny viesť dialóg s legitímnymi zástupcami tibetskej menšiny a snaha o postupnú asimiláciu a likvidáciu kultúry a náboženstva v tibete. osobne viem čoho je schopný bezbožný a materialistický komunistický režim, jedna z najstarších kultúr a náboženstiev ktoré prežili mnohé tisícročia je vo vážnom ohrození. svetová verejnosť nesmie mlčať. sám som členom skupiny priateľov tibetu pri európskom parlamente. takéto skupiny už fungujú v mnohých parlamentoch sveta napríklad v usa nemecku austrálii indii česku a inde. s radosťou oznamujem že od. nine marca skupina priateľov tibetu už funguje aj v národnej rade slovenskej republiky. verím že spoločne prispejeme k riešeniu tibetského problému cez sprostredkovanie jednaní najvyšších zástupcov číny a jeho svätosti. štrnásteho dalajlámu. toto je možná cesta úspešného zakončenia a vyriešenia aj problému tibetských utečencov ktorí prevažne žijú v ťažkých podmienkach v okolitých krajinách. apelujem na komisiu aby nezabudla na túto ťažko skúšanú skupinu ľudí vo svojich programoch. ďakujem. Srdečne ďakujem. Teraz eh, ad hoc rozpráva a prvým je pán Valesa. Ďakujem, eh, predsedajúca. Dámy a páni, eh, dnesná diskusia nás naplňa určitým uistením, že máme všetci rovnaký názor. Ale na druhej strane takýchto diskusí už bolo veľa. A skutočne som presvedčený o tom, že sme dobrí ľudia ale e, aj ja mám e, rôzne chyby. Napríklad také, že rád kupujem lacný tovar z Číny ale myslím si, že dnes by sme mali otvorene hovoriť o určitých prešlapoch a mali by sme e, pozdvihnúť oči k našim hodnotám. Mali by sme sa zasadiť o to, aby bol menovaný osobitý e, e, vyslanec pre Tibet a e, skutočne je dôležité, aby aj my sme sa vyjadrili za takúto myšlienku, aby sme nesedeli na dvoch stoličkách, ale aby sme sedeli na jednej, aby sme skutočne mohli konštatovať, že ľudské práva e, nemožno ohroziť kompromisom. Ďalší rečník. E, Ďakujeme, keď hovoríme o Tibetetuna, no tak nie je to e, otázka e, spravodlivosti, ale zodpovednosti. A už veľa rokov hovoríme o tejto otázke a musím konštatovať, že napriek obrovským úsiliam, ktoré vynakladá tibetská delegácia osobitne Dalajlama na to, aby podporovali dialog a aby sa priblížili k českým orgánom a aby našli e, spravodlivé riešenie a e, trvalé riešenie tohoto konfliktu, e, tak zo strany čínskych orgánov neustále to blokujú my v Európskej únii nemôžeme akceptovať túto hru a už vôbec nie ju živiť. A preto si myslím, že je zásadné, aby sme ešte raz pripomneli aké e, je e, naliehavá a dôležitá aktuálna táto debata a podporiť, že teraz e, Čína bráni riešeniu a musíme mať teraz jasné, že jediným spôsobom, ako Európska únia bude koherentná, keď hovorí, že chce podporovať ľudské práva, že bude akceptovať, že bude musieť tiež tu nás naše náklady, čo sa týka obchodu a ekonomiky. Ak to nie, tak nikdy nebude dôryhodná v oblasti ľudských práv. Ďakujem, pán Tokas. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Nedávno sme oslavili 51. E, e, výročie e, ľudového povstania v Tibete. Od E, odvtedy Dalaj Lama e, presadzuje myšlienku autonómnej krajiny pre Tibetanov, prezentoval model presadzovania demokracie e, nenasilnou cestou. Európania sa neustále učia z jeho prístupu. Nedávno Dalaj Lama vyjadril solidarity s etnickou ujgurskou menšinou a takisto sa zastal Unsam Suči a my tu v Európskom parlamente e, máme úlohu chrániť e, ľudské práva, práva e, menšín na celom svete. Pani predsedovica prerušila rečníka a ďalším rečníkom je pán Obermajer začne, prejdem rovno k veci. Myslím, že Tibet je obsadenou krajinou. Myslím si, že všetci sa zhodujú so mnou, bez ohľadu na politickú e, príslušnosť. Myslím si, že skutočne ide o záležitosť, ktorá veľmi leží na srdci všetkým e, európskym občanom. Veď ide tu o kultúrnu genocídu a všetci súcitia s Tibetianmi. E, a skutočne treba si položiť otázku, kde trčí EÚ, prečo nekoná? a e, skutočne e, e, my odsudzujeme iné štáty, konáme rýchlo, ale sme politicky veľmi opatrní, keď ide o veľký štát, o ekonomickú veľnoc, ako je Čína. Tam tichučko prešlapujeme. Skutočne nie je to znak smelosti, ak zavierame oba oči No a mm, skutočne pochybujem o tom, že e, rozvojovou pomocou vo výške niekoľkých miliónov dokážeme e, mm, vyrobiť dostatočne veľký tlak na Čínu. Opäť prerušený, ďalším rečníkom je pán Weigl. Ja patrím k tým, e, ktorí nedávno mali možnosť navštíviť Tibet a e, pokrok prichádza do Tibetu, ale prináša viac zlého ako dobrého v prípade Tibetu. E, tradičné hodnoty Tibetu sa strácajú. Tradičná tibetská architektúra je borená a e, skutočne e, modernizácia potláča duchovný rozmer Tibetu. E, rieky a potoky sú znečisťované a jednoducho krása krajiny je narušovaná cestnou infraštruktúrou. Ja som toho názoru, že máme presadzovať naše požiadavky voči Číne a e, musíme skutočne e, e, apelovať na Čínu, aby Tibet mal aj prínos z pokroku a nie, aby to tam vyzeralo ako v múzeu. Takže mám, slovo komisárovi Ševčovičovi. Máte slovo. Much, uh, madam, madam. Ďakujem, pani predsedajúca. Domnievam sa, že je nadovšetko jasné, že tá diskusia dnešná na to poukázala, že nás skutočne trápi situácia v Tibete. A tie vystúpenia poukázali na to, že nás to skutočne trápi a e, vlastne uplynulo viac ako 50 e, rokov od národného povstania v Tibete a stále skutočne je táto otázka na, na stole nedoriešená. Európska únia e, skutočne e, víta e, obnovenie dialógu medzi predstaviteľmi Číny a Tibetu. Nadviazalo sa na po prestávke od roku 2002. Tešíme sa na výsledky, veríme, že sa podarí vyriešiť problémy mierumilovnou cestou. Eh, v politickom dialogu a v ďalších kontaktoch s Čínou pri všetkých týchto možnostiach predstavitelia EÚ eh, postupujú pragmaticky, oslovujú aj tému Tibetu. Čína síce považuje eh, otázku Tibetu za internú záležitosť a, a informuje EÚ o tejto skutočnosti. Ja musím poukázať na to, že sme si vedomi e, zlej situácie e, v súvislosti s ochranou ľudských práv v Číne. EÚ e, neustále zdôrazňuje význam uznávania slobody prejavy, slobody vierovýznania v Tibete. My skutočne úzkostlivo sledujeme vývoj dialogu medzi zástupcami Číny a mm, zástupcami Dalajlamu. Počas ostatného mesiaca sme boli informovaní dvoma stranami dialogu ohľadom výstupov z posledného kola rokovaní a my sme reagovali tak, že sme apelovali, aby dosiahli ďalší pokrok v otvorených otázkach. Pani predsedajúca, ja by som e, chcel poukázať na to, že aj dnešná diskusia potvrdila náš neutichajúci e, záujem o túto tému a naše nasadenie v tejto otázke. E, Naším cieľom je dosiahnuť zlepšenie stavu dodržiavania ľudských práv v Tibete. Ďakujem, e, hovorí predsedajúca, ktorá týmto uzavrela rozpravu pod týmto bodom. Vážení kolegovia, ďalším bodom e, nášho programu sú e, jednominútové vystúpenie.